šetríme energiou. Teraz pokračujeme podľa programu krátko prezentáciou správy pána Ďurka. Opatrenia advezujúce na národné akčné plány energetickej účinnosti. Prvé posúdenie. Pán spravodajca má slovo na 4 minúty. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Plynová kríza v januáre v každom prípade mala aj určitý pozitívny dopad. A síce v každom členskom štáte sa intenzívnejšie diskutovalo o energetickej politike. Konec koncov aj tu v Európskom parlamente sme hovorili viac o alternatívnych dodávkach, hovorili sme o zvyšovaní skladovacích kapacít, hovorili sme o budúcnosti jadrovej energetiky. Ale čo sa týka energetickej efektivity, tak tej sme sa venovali nedostatočne. A práve preto som veľmi rád, že na, tu máme správu o sledovaní národných akčných plánov a že v tejto súvislosti sme sa mohli zobrať týmito otázkami. Energetická efektivita môže viesť tomu, že dosiahneme skutočne významné ciele. Andri Spiebalks prednedávnom poukázal na to, že je dôležité celoeurópsky riešiť stand-by režimy, ktoré by mohli úsporiť toľko energie, ako spotrebuje Maďarsko za rok. To znamená, že je dôležité zdôrazňovať to, že energetická efektívnosť môže zohrávať v každej oblasti veľmi dôležitú úlohu. Tak napríklad by bolo možné znížiť závislosť Európy od tretich štátov, čo sa týka dodávok energii. Nesmieme zabudnúť na to, že zlepšenie energetickej efektívnosti mohlo viesť k tomu, aby tí najchudobnejší napríklad platili menej za elektrinu. Európska únia prijala isté opatrenia, ale tie sú veľmi rozdielne v členských štátoch. My považujeme za správne to, že v zmysle rozhodnutia z roku 2006 každý členský štát musí vypracovať akčné plány, kde má informovať o energetickej efektívnosti. My sme sa v tejto správe snažili vyvodiť určité závery z týchto akčných plánov. Okrem toho sme chceli naznačiť, aké kroky by sme potrebovali v budúcnosti v oblasti legislatívy. Teraz by som sa chcel zamerať na pár aspektov správy. Na prvom mieste by Európska komisia mala vehementne postupovať pri neskorom predložení takýchto správ. Okrem toho by komisia mala preveriť aj to, či akčné plány skutočne zodpovedajú skutočným krokom vlád. Lebo v mnohých e, prípadoch je veľký rozdiel medzi akčnými plánmi a samotnou praxou. To bolo poprvé. Po druhé, existujú tu určité programy, pomocné programy, ktoré sme mali posilniť a mali by sme viac podporovať energetickú efektivitu. V súčasnosti si iba málo občanov Európskej únie môže dovoliť investovať do energetickej efektivity. Práve preto by sme mali zlepšiť pomocné programy a rozšíriť ich o, viace, na, o viaceré oblasti. V budúcnosti by efekt, energetická efektivita mala zohrávať dôležitejšiu úlohu. Po tretie, Európska únia musí pokračovať v príprave kvalitnej legislatívy v tejto oblasti. Ja som pevne presvedčený, že tá orientácia je správna. Dôležité je, aby sme mali prísnejšie normy pri budovách. To by bolo veľmi dôležité pre energetickú efektivitu. Členské štáty by mali aj pracovať na technickom rozvíjaní energetickej efektívnosti. Tu by mohli byť rozličné kampane, lebo častokrát naši občania nevedia, čo je to energetická efektívnosť. Spotrebitelia budú investovať e, do energetickej efektivity, keď budú vedieť, aké výhody im to prinesie. Vážený pán predseda, dovolte ešte jednu myšlienku. Ja si myslím, že práve v dobe hospodárskej krízy by sme nemali zabudnúť na energetickú efektivitu, práve preto, lebo investície do tejto oblasti mohli vytvoriť stovky tisíc pracovných miest a práve v dobe, kde rastie nezamestnanosť, je to veľmi dôležité. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán komisár. Ďakujem veľmi pekne a vítam príležitosť, že môžem prehovoriť na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu o hodnotení komisie národných plánov, národných akčných plánov efektivity energii. bolo to prezentované v novembri v rámci strategického balíčka o energiách. No a detálnejšia technická syntéza hodnotenia komisie tohto balíčka bude prezentovaná na jar v pracovnom dokumente komisie Nuž. A preto by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som poďakoval pánovi spravodajcovi Ďurkovi za jeho prácu a rovnako by som chcel poďakovať výboru ITRE za diskusie a pripomienky. V ostatných rokoch komisia veľmi jasne povedala, že energetická účinnosť je hlavnou prioritou energetickej politiky EÚ a dôležitým bodom pri splnení cieľov 2020. Takže národné akčné plány zohrávajú skutočne hlavnú úlohu v tomto ohľade. Smernica o energetických službách, energetickej efektivite alebo účinnosti stanovuje členským štátom povinnosť prezentovať eh, národné akčné plány o tom, ako budú dosahovať eh, výsledky. Pôvodný, pôvodná lehota eh, v smernici bolo 30. júna 2007, avšak ako viete, mnohé členské štáty túto lehotu nesplnili. No, posledný akčný plán dostala komisia v júni minulého roku. V tejto fáze komisia ukončila proces hodnotenia a oznámenie o výsledkoch všetkým členským štátom. Následom toho sa uskutočnilo množstvo bilaterálnych zasadnutí a viaceré členské štáty povedali, že chcú zlepšiť svoje národné plány energetickej efektivity. No a tak ako povedali členovia výboru ITRE, tak prvé národné plány sa skutočne osvedčili skutočne mnohé členské štáty vypracovali komplexné plány úspory energií. Mnohí z nich potvrdili, že našli také prierezové snahy, ktoré boli veľmi užitočné. No a vrátanie teda podľa smernice o energetických službách mali u tejto plány len obmedzenú úlohu, avšak oznámení komisie z novembra a v ostatných dokumentoch komisia vyzýva členské štáty, aby rozšírili ich úlohu. Komisia vypracuje nový akčný plán Európy na úsporu energie, ktorý posilní a nasmeruje programy EÚ na úspory energie veľmi efektívnym spôsobom. V vašej správe tiež vyzývate komisiu, aby navrhla záväzný cieľ na energetické úspory. Súčasný cieľ 20 úspor primárnych energií je nezáväzným cieľom, ako všetci veľmi dobre viete. Avšak my na komisii sme presvedčení o tom, že s klimatickým a energetickým balíčkom spolu s návrhom druhej strategickej revízie sa nám tých 20 podarí dosiahnuť správa pána Girka tiež správne naznačuje, že e, musí byť zvyšovaná finančná podpora. Finančné otázky súvisiace s energetickými úsporami a v rámci uznala komisia po svojom programe z 26. novembra, programe obnovy ekonomiky, súvisí to s vytváraním nových pracovných miest, hlavne v malých a stredných podnikoch. A tie súvisia s malými projektami renovácií, predovšetkým budov. Nože ja by som chcel pripomenúť, že európsky lídry eh, prijali eh, záväzky podporovať energetickú efektivitu. To poskytuje príspevok trvalo udržateľnému rozvoju a bezpečnosti a istote energetických dodávok. Energetická efektivita má dopad, ktorý presahuje hranice energetickej politiky. Má to dopad na celú ekonomiku EÚ, vytvára to nové pracovné miesta, podporuje hospodársky rast a zvyšuje konkurencie schopnosti. a to je presne to, čo by sme v týchto náročných časoch mali robiť. Tak ako správne hovoríte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a zajtra 10.30 sa uskutoční hlasovanie. No a teraz nasleduje eh, prezentácia správy pani Rosa Mikles Ramos o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rýsmeho hospodárstva. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, ten trik zo